Takže pokračujeme v našej schôdzi, pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajšieho dňa a pri, schválne texty sú v dispozícii, sú voči tomu nejaké námietky, vidím, že nie. Dobre, takže týmto pásnom je zápisnica schválna, dostaneme sa ďalším bodu nášho programu. Rozpráva o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. V zmysle článku 122 začneme témou situácie obajcov práva opozičných aktivistov v Kambodži a Laose.